pri týždňoch sa môžeme tešiť na konštruktívne debaty. V tomto zmysle ďakujem pekne a želám všetkým ešte pekný večer. Ďakujem pekne, pán Šváb. No a ja vám želám tiež krásny večer. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30. Ďalšou a ďalším bodom je otázka na ústne zodpovedanie o aplikácii smernice o kvalite palív. Najskôr dám slovo autorke ústnej otázky pani McEwen. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať konferencii predsedov eh, za to, že si už v poslednej chvíli našej čas na túto rozpravu. Aj vám ďakujem, pani komisárka, že tak neskoro ste sem prišli na to, aby sme diskutovali o veľmi dôležité otázke pre parlament. Zdá sa na prvý pohľad, že to je technická otázka. Je to o implementačných opatreniach a pre smernicu o kvalite paliu a vytvorenie základných hodnot pre defaultné hodnoty z hodnotno, ale skutočným problémom, a to je veľmi dôležité, je, aký seriózny sme my v Európskej únii eh, pri boji proti eh, skleníkovým plynom. Vieme, že eh, vysoké percento aj spôsobuje doprava a to číslo ešte narastá. A takže vyčistenie palív na doprave je veľmi dôležité na boj proti klimatickým zmenám. A preto táto smernica je dôležitá. No a tým sa dostávame k otázkam bitumenových pieskov a bridlicové at the end of last year. There was a delay and we... plynu, no, bolo tu meškanie kvôli interným diskusiám na komisii, e, či dáme osobitnú nejakú hodnotu bitumenovým pieskom. A odpoveď bola, že opatrenie nemôžeme mať, pretože a nie je žiadna vedecká štúdia na podporu návrhu komisie, ale v počítočných návrhoch komisie sme videli, že nejaká hodnota tam bola, avšak v neskorších štádiách sa stratila. Takže vďaka vám, pani komisierka, bola vypracovaná štúdia o bitumenových pieskoch a táto štúdia, ktorá bola publikovaná pred dvoma mesiacmi, ukazuje, to, že skleníkové plyny z kanadských bitumenových pieskov e, sú 170,3 gramu CO2 na megajoule v porovnaní so 171 pre e, bežné palivá. No a pre bridlicový olej to bolo 122 v porovnaní so 139. No a ukazuje sa, že tieto palivá sú špinavšie ako bežná ropa. No, mám štúdie a dúfam, že komisárka nám povie, že príjmu smernicu o kvalite paliv. Povedal, hovorila som, že to nie je len technická otázka. Minulý týždeň tisíce európskych občanov podpísalo petíciu o tejto otázke. Oni chcú náležité označovanie tejto e, ropy. No a e, Európska únia bojuje proti, e, proti klimatickým zmenám, ale Kalifornia už zaviedla normy a bitumenové piesky sa tam označujú ako veľmi nepriaznivé. Stretli sme sa, o tom sme už počuli s rôznymi lobbystami a aj teraz, keď vieme, že bitumenové piesky sú špinavším palivom ako komerčné paliva, teraz Ehm, niektorí tvrdia, že potrebujeme viac času a viac štúdií, avšak eh, fakty máme, takže nevidím žiadny dôvod na odklad eh, bitumenové piesky sú jeden z najškodlivejších spôsobov výrobu eh, palív pre vozidlá. Mali by dostať inú kategorizáciu smernice o kvalite palív, pretože inak nezastavíme, že palivá pre vozidlá budú čoraz neekologickejšie. Ehm, ja viem, že mnohí kolegovia majú podobné názory a viem, že vy chcete bojovať proti klimatickým zmenám a my chceme spolupracovať s vami na to, aby sme zrealizovali cestovnú mapu pre nízky, nízke emisie CO2 a chceme e, emisie skleníkových plynov z dopravy zredukovať 60%. No a ja dúfam, že nám povede, že o niekoľko týždňov budú zavedené tie implementačné štandardy a že budeme mať, e, budú preklasifikované bitumenové piesky. Ďakujem pekne, pani Even. A slovo teraz dostane pani komisárka. Ďakujem, pán predseda. Ako sme si práve vypočuli od pani spravodajkyne, zdieľame ten názor, teda komisia a, a Linda McGovern zdieľajú E, na e, ten názor, že je dôležité riešiť emisie z dopravy, tak ako sa to e, objavilo aj v Bielej knihe o doprave. Bohužiaľ, na nešťastie rozvoj vykonávacích opatrení vedie k, k oneskoreniam vo vykonávaní týchto smerníc. Bohužiaľ, tá, ale táto, táto, toto oneskorenie nebude mať vplyv na problémy teda s požiadavkami, pokiaľ ide o rok 2014. Príprava návrhu, e, pri nej komisia zvážila, že treba vyvážiť e, presnosť a zložitosť e, výkazníckých metód so stupňom realizovateľnosti pre rôzne palíva. Počas prvých týždňov tohto roka i počas jesene predbiehali mnohé diskusie na komisii, a tie sa teraz dovršujú. Preto návrh by sa mohol diskutovať s členskými krajinami už v budúcich mesiacoch. Pokiaľ ide o predpísané hodno, hodnoty pre bridlicové oleje a pre bitumenový piesok, komisia zverejnila správy, ktoré e, predpisujú priemerné hodnoty pre bitumenový piesok a indikatívne hodnoty aj pre bridlice tieto správe sú disponibilné na stránkach komisie. Vychádzajúc z veľkého, veľkého významu tejto otázky si komisia myslí, že bolo by dobré predložiť e, túto e, správu len na obmedzenú mieru preverovania medzi aktérmi. S kolegami zodpovednými za obchodné otázky koordinujem, aby náš prístup bol robustný, pokiaľ ide o naše pri, povinnosti voči medzinárodnému právu a tak budem aj postupovať. Takže bez toho, že by som predbiehala výsledky procesu e, revízie a následne e, vnútorné komi- e, konzultácie v komisii, si myslím, že v tejto fáze sme v stave e, predložiť relevantnému výboru regulatívny rámec, ktorý by e, zahľňal e, indikatívne hodnoty pre bridlicové oleje, bitumenový piesok i pre ďalšie e, e, procesy e, splyňovania i ďalších palív. Vykonávacie opatrenia znamenajú, že komisia bude sledovať intenzitu ďalších, ďalších palív s vysokou mierou emisí. Ak budú na to indikácie, tak budeme revidovať nové, nové kategórie toto ukáže, že zoznam týchto kategórií je otvorený a že komisia aktívne sleduje ďalšie kategórie a je pripravená rozšíriť zoznam, keď bude dostatok údajov a dôkazov aj pre iné kategórie. Takže pán predseda, vychádzajúc z toho, že e, potrebujeme týždne na revíziu a dovršenie vnútorných diskusí, budú tu určité sklzy kým e, návrh vykonávacích e, opatrení bude diskutovaný s členskými krajinami, ale ako náhle to bude schválené regulatorným výborom, opatrenia budú posunuté Európskemu parlamentu na kontrolu. Ďakujeme pani komisárke. A teraz prejdeme k rečníkom v mene skupín za e, skupinu EPP na dve minúty. Pán Schnellhardt. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pani McEvanovej za položenie tejto otázky, pretože prepracovanie smernice pre kvalitu e, e, palív, nuž e, tu nemajú povinnosti výrobcovia redukovať emisie skleníkových plynov počas cyklu, napríklad aj počas dopravy medzi rafinerami. Nie len merať, ale sú povinní aj od roku 2011 emisie pro na jednotku e, e, energie znížiť o 10 do roku 2020. A to je moje presvedčenie také možné len vtedy, keď zníženie tohoto cyklu budeme vedieť merať, keď budeme mať e, hodnoty z daných lokalít a tie musia byť teraz publikované alebo odsúhlasené. Ale chcel by som, a to som cítil pri poskytovaní otázky, Cítil som, že asi tento energetický sek- sektor chceme z produkcie vymazať. Ale tu chcem trošku varovať, pretože existujú veľmi rozdielne konštatovanie a zisťovanie emisí pri získavaní e, rôznych e, olejov z pieskov alebo z bridlice alebo aj z surových olejov. Sú tu rôzne možnosti, povedali mi predstavitelia priemyslu, aby tu bol oveľa lepšia bilancia a chcem vám aj pripomenúť, že hovoríme stále o nezávislosti zdrojov energie mimo Európskej únie. A tu v Európskej únie máme túto, túto surovinu, takže tento aspekt by sme mali v našej diskusii zapracovať, ale to pôjde len vtedy, keď budeme mať tie hodnoty e, z lokalít a tie sa preveria. A preto prosím komisiu, aby rýchlo konala. Ďakujem. Ďakujeme, pán Šnelhar. A teraz má na, e, za, za skupinu socialistov na dve minúty pán Arsenis slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Nuž, je to ozaj veľmi dôležitá otázka. Otázka, ktorá nás vedie k tomu, že konštatujeme, že výroba e, e, ropy z týchto olejov viac ako 5 krát vyššiu mieru emisí a stará sa o 5-násobne vyššiu mieru emisí ako z iných typov zdrojov. My potrebujeme možnosť, aby práve tieto katastrofálne metódy výroby, aby sme ich finančne nepodporovali. Štúdia bola uzavretá, povedali nám, ale Mali sme viacero štúdií a stále nám hovorili, že potrebujeme ešte ďalšiu štúdiu, aby sme mohli pokračovať. A teraz táto štúdia e, musíme ju pod, pod, e, robiť peer review. Otázka znie, kedy tento proces konečne uzavriete, aký je to časový plán, koľko ešte musíme čakať, kým naozaj budeme mať túto hodnotu, ktorá bude metodicky e, zaistená, aby sme ju mohli zapracovať do našich predpisov, pretože nejde tu len o emisie, ktoré tu predstavujú problém pri týchto e, pieskoch a bridliciach obsahujúcich oleje. Ide totiž aj o to, aby sme prijali podstatné opatrenia na zastavenie klimatických zmien. Chceme aby sa pre naše budúce generácie zdroje nezničili. A keď tieto hodnoty e, zapracujeme teraz do právnych predpisov, tak môžeme zabrániť tomu, aby sa rozširoval tento problém. Ďakujem. Pán Arsenis a teraz za Alde na dve minúty má slovo pani Hall. Chcela by som poďakovať e, e, pani komisárke za pozitívne vyjadrenia k tejto téme. Vy ste sa často stretli s poslancami a my si vážime, že tenta, tento kameň úrazu sa podarilo od, odstrániť, e, ale pokrok nie je e, uspokojivý, je frust, frustrujúci. Ukázalo sa, že sú tu vyššie emisie než konvenčné zdroje. Povedali nám, že tu bude štúdia, ktorá použije rovnakú štúd- metodológiu. A teraz, keď máme z e, výskumného centra tieto, e, tieto hodnoty o 170 gramov na megajoule, e, tak nám povedi, povie, poviete, že potrebujeme peer review. Takže mám naozaj uh, po, po, pocit, že sa tu plýtva časom. Škoda, že uh, lobby proti uh, tej, ho, tým hodnot, hodnotám týchto typov olejov uh, E, funguje, pretože nejde tu o diskrimináciu voči Kanade. Je tu množstvo ďalších potenciálnych e, e, lokalít, ako sme práve počuli, sa nachádzajú v samotnej Európskej únii. A skutočnosť, že tieto alternatívne zdroje palív sú zaujímavé na celom svete, to je dôvod, prečo musíme trvať na oddelených zisťovaniach hodnot emisí. Inak sa nájdeme v situácii, kedy e, budeme chcieť plniť 6 redukcií emisí na papieri, ale v skutočnom živote budeme vy, vykonávať ešte vyššiu produkciu emisí. Bolo by veľmi nápomocné, keby ste mohli uh, vysvetliť vašemu generálnemu riaditeľstvu uh, pre obchod, že to nie je atak voči Kanade a tie e, predpísané hodnoty e, týchto olejov, už mali by sme získať e, lepší prístup k obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou. Ďakujem. Ďakujeme pani Hall. A teraz za zelených na minútu pani Hasi. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani komisárka, milí kolegovia. Ja Časťou klimatického balíčku je, je naše rozhodnutie, že emisie z dopravy by mali byť znížené o 6 do roku 2020. Bolo by absolútne mm, kontr- mm, protirečivé a hlúpe, ak by sme teraz e, hľadali iné spôsoby a nevenovali pozornosť takému znečistujúcemu palivu, akým sú bitumenové piesky a bridlicový olej miesto znižovania emisí by sme vlastne um, stimulovali využívanie takejto ropy v Afrike a Severnej Amerike. A samozrejme pre uhlíkové stopy týchto palív musíme definovať defaultné hodnoty, ako je pre iné znečistujúce paliva. Kanadská vláda lobuje smerom k nám spôsobom, ktorý nie je priateľný v prípade, že v Kanade uh, majú iné defaultné hodnoty, tak musia to dokázať, že sú pravdivé. Pre fosílne palivá musíme rešpektovať rovnaký princíp ako pre biopalivách defaultných hodnot, ktoré sa musia definovať pri každom zdroji energie. Ďakujem, pán Sonik, dve minuty. Ďakujem, a pán predseda, pani komisárka, dámy a páni. Vo svete je veľa vytubenových pieskov. Niektorí si myslia, že ich rezervy sú dvakrát také veľké ako zdroje konvečnej ropy a pomocou technológií je možné dosiahnuť viac, ako sme boli schopní dosiahnuť v minulosti. Zároveň sú tu nové požiadavky, ktoré sa týkajú emisí. Takže máme tu stred potrieb nových zdrojov a environmentálnych noriem. Súhlasím, že sú problémy, E, spojené s vodou, s lesmi, ktoré sú ohrozené. Musíme e, prinútiť e, spoločnosti, aby umožnili rast nových lesov tam, kde už nie je prevádzka alebo ťažba. Prostredníctvom toho výťažku by sme sa mali venovať ochrane životného prostredia. Európska komisia podporuje takéto technológie, ktoré znižujú emisie CO2 E, Európa a Kanada sú ekonomicky prepojené veľmi silne. Kanadský priemysel je prítomný na európskych trhoch a preto kanadské obchody, podniky musia prevádzať e, svoje mm, transakcie podľa našich pravidel. Ďakujem, pán Sonik. Nám dve minúty, pán Líze. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem Linde McEwen za to, že sa ujala tejto iniciatívy a ďakujem komisárke Connie Hidegard, že sa venuje tomuto problému tou rýchlosťou. S tou rýchlosťou ešte nie sme úplne spokojní, ale vieme, že téma témy sa Connie Hidegard zhostí veľmi dobre. Takže sa týka spolupráce a komunikácie na komunikácia s ostatnými aktérmi ekologický dopad bitumenových pieskov eh, je jasný, svedčia to má výstava pred Európskym parlamentom. Možno, že niektoré čísla sa ešte spochybňujú, ale to, že to má dramatický dopad na životné prostredie, sa nedá spochybňovať. A keď veľmi intenzívne hovoríme o dopadoch biopaliu až do toto, že chceme preskúmať vplyv potrebujeme preskúmať aj tento faktor. Mne počas rozpravy aj príprav napadlo e, vyjadrenie nášho ministra Norberta Redkena a to je jasné aj pri tej výstave vonku pred parlamentu tom, že tie ľahko dostupné zásoby e, fosilných palív sú, sú už minuté. E, všetky ostatné zdroje sú spojené s obrovskými nákladmi a námahou. A preto chcem povedať, že máme príležitosť aj svedčí o tom udalosti z posledných dní. E, musíme sa zamyslieť nad témou energetickej efektivity a treba komisiu aj komisára Ettingera ďalej pozbudzovať, aby sme sledovali 20-percentný cieľ zníženia emisí CO2 a zvýšenia efektivity a v nadchádzajúcich rokoch musia sa naše slova zmeniť na činy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Líze. Teraz uh, proces Catch the Eye a na minútu má slovo pán Gebranty. Ďakujem, pán predseda. tu fotografická výstava pred parlamentom o bitumenových pieskoch a niektorých, z niektorých vám trhne, tuhne krv. Mm, vidíte tam lesy, potom e, jazera, ktoré majú 60 km štvorcových a tie sú plné ropy. To vám naozaj, z toho vám naozaj trh, tuhne krv v žilách. Pozrite sa na to, keď budete vychádzať za parlamentu. E, mimo útoku na biodiverzitu, bitumenové piesky e, sú veľmi e, š, teda škodlivé, škodlivé. Pozrime sa na tú situáciu nielen v Kanade, ale aj, aj v Inde. Mali by sme prevziať hodnoty znečistenia v našej e, smernici pokiaľ ide o tieto bitumenové piesky. Dúfam, že to tak bude a dúfam, že budete proti e, ťažbe takýchto pieskov nielen v Kanade, ale inde vo svete. Ďakujem. Ďakujem, pán Gebrandy. A teraz na minútu má slovo pani Tikau. Ďakujem pekne. E, pán predseda, pani komisárka, aby sme znížili o 20 emisie CO2 do roku 2020, e, môžeme získať výborné výsledky tým, že budeme investovať na, do zvýšenia energetickej účinnosti v sektore budov a dopravy. Keď sme prijali smernicu o kvalite palív v sektore dopravy, e, bola tým spojená veľká diskusia. Automobilový priemysel si v tom čase myslel, že potrebujeme dlhšie obdobie na zvýšenie podielu biopalív, aby sme videli, aký je tlak pary, ktorý sa dá zniesť a ďalšie normy. Výrobcovia palív musia investovať do znižovania takýchto emisí a do zvyšovania kvality palív. Aby sme lepšie kontrolovali emisie v doprave, Európska únia musí investovať predovšetkým do rozvoja elektrickej inteligentnej siete na úrovni EÚ schopnej e, zahrnúť energiu, ktorá sa produkuje lokálne obnoviteľnými zdrojmi a tiež využívať elektrické vozidla. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tykal, teraz na minútu pán Mesaroš. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Musím povedať, že táto smernica vedie k obavám, e, pokiaľ ide o mm, rafinérie a východnú Európu. Keď sa mm, máme tu pevné metódy na základe európskeho priemoru, alebo sú tu hybridné metódy, e, ktoré sú alternatívnym spôsobom prepočtu v e, realite emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť o 12 pretože sú tu vyššie emisie. A my sme vám poslali list, pani komisárka, dostali sme odpoveď, ale táto nezodpovedala všetky e, naše otázky, naše obavy sa nezmiernili a chceli by sme zabezpečiť to, že refinérie nebudú v nevýhode v prípade, že budú rafinovať ruskú ropu a že by tu bola diskriminácia voči Strednej a Východnej Európe. Ďakujem pekne pánovi Mesarošovi a teraz na minútu pán Kelly. Ďakujem pekne. Pán predseda, nie som členom tohto výboru. Chcel by som byť a dúfam, že budem členom tohto výboru. Ak niekto teda odstupuje alebo chce odísť, ja by som bol rád, keby som sa tam mohol pridať. Pred niekoľkými týždňami tu boli e, uvedené e, ciele zníženia e, emisí, zvýšenia efektívnosti v oblasti budov a dopravy. Pokiaľ ide o dopravu samotnú, myslím si, že v prvom rade potrebujeme urobiť oveľa viac v oblasti obmedzení pre tých, ktorí produkujú vozidlá a tieto paliva musia byť veľa efektívnejšie. Pokiaľ ide o túto oblasť. Ja som bol členom kanadskej delegácie, urobili nám prezentáciu a musíme eh, to vziať do úvahy. Je tu technologický rozvoj a my by sme mali mať oči otvorené, pokiaľ ide o tieto nové možnosti. Ďakujem pekne, pán Kelly. A... Máte slovo, pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať parlamentu za veľmi jasné posolstvo. E, z dnešného večera je to jasné vrátanie tej netrpezlivosti. Je tu mm, chápanie toho, že toto je nariava otázka. Pán Šnohard povedal, že by sme konali rýchlo a mnohí sa pýtali na harmonogram, kedy toto skončí. Som rada, že môžem povedať, že hovoríme o krátkom časovom období je tu peer review, tam je to otázka týždňov a potom sa to vráti do komisie a začne vnútorný proces. To nie je ešte koniec, ale začneme ďalšiu etapu, ktorá sa týka členských krajín. Takže, ako pani Hall povedala, nejde o diskrimináciu a samozrejme ďakujem všetkým za to, že chápete, prečo má zmysel o, snažiť sa o tú robustnosť, o to sa snažíme, to sme vytvorili, vieme, aké sú k tomu dôvody. Jeden z dôvodov je, že to nebolo už od začiatku zapracované v keď sme začali na tom pracovať pred niekoľkými rokmi, teraz na tom pracujeme a môžeme to dokončiť. Dovolte mi povedať na záver, že pokiaľ ide o tieto defaultné hodnoty pre bitumenové piesky, tak celkový sklz v implementácii smernici znamená, že by sme mohli mať defaultné hodnoty zahrnuté v rovnakom kole, ako implementujeme smernicu. A v tomto zmysle, pokiaľ ide o defaultné hodnoty pre bitumenové piesky, tak to urobíme trochu rýchlejšie, ako niektorí z nás si mysleli, eh, keď sme začínali pred 3 rokom. Takže ďakujem pekne za jasné posolstvo. Dúfam, že viete, že pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby sme dospeli k záveru. Ďakujem pekne pani komisárke. A teraz ďalšia téma. Správa pána Šolca o všeobecných colných preferenciách. No